Ako asi viete, treba asi prijať program rokovania. A keďže nie sú oznámenia za predsedníctvo, prejdeme priamo k bodu 3 a to je prezentácia kandidátov e, na Sacharovovú cenu e, rok 2015 tomuto zasadnutiu predsedám na žiadosť kolego z AFETu, a to pána Broka, Elmara Broka a pani Valenciano, spolu s kolegom Pongom, ktorý tu zastupuje výbor DV. Ako viete, tieto tri výbory sú e, spolupracujú na voľbe alebo príprave e, Sacharovej ceny každoročne. Sme na začiatku proces, od začiatku nášho procesu pre 2015. Teraz o dva týždne budú naše výbory hlasovať 15. oktobra. o kandidátoch stanoví sa zoznam, aby sa zaslala e, také nejaký, taký, nejaký zúžený zoznam. Potom konferencia predsedov rozhodne, rozhodne 29. oktobra o, o kandidátovi kedy pre ďalšie stretnutie v Štrasburgu. Určite viete, že Sacharová cena je najviditeľnejším eh, prvkom aktivít našeho eh, parlamentu, pokiaľ ide o ľudské práva. Táto cena každoročne odmenuje jednotlivcov alebo organizácie, ktoré všade vo svete vyvíjajú eh, úsilie cieľom e, bojovať za ľudské práva, za demokraciu, proti netolerantnosti, e, útlaku, autoritatívnym režimom, totalitným režimom vo svete. Ide teda o symbolickú cenu, symbol našej, našich, našej, našej činnosti v oblasti ľudských práv a tí, ktorí sú laureátmi tejto ceny, sú potom postupne, som o tom presvedčený, majú silnejší hlas e, pri svojich e, bojoch, v rámci svojho boja sa cítia e, mať silnejšiu oporu. Je to tiež spôsob, ako chrániť týchto výťazov, pretože keďže pri, e, potom venujeme osobitnú e, pozornosť tej, e, tomu boju, za ktorý, v ktorom sa angažujú. Vďaka našemu parlamentu Európska únia si zachováva takýto nástroj pre demokraciu a boj za ľudské práva, o špecifický nástroj treba povedať a my Vždy sme tlačili na komisiu, teraz už po niekoľko rokov, aby v tejto oblasti bola aktívnejšia. Tento rok znova nový mechanizmus boja za ľudské práva sa spustil v rámci tohto nástroja pre demokraciu a ľudské práva a my očakávame, že tento mechanizmus posilní ochranu, ktorú Únia pripisuje jednotlivcom a organizáciám, ktorí s veľkou odvahou e, všade vo svete bojujú za ľudské práva. Podporujeme tiež práva ľudské uzneseniami, ktoré prijímame k situácii v jednotlivým krajinám, jednotlivým jednotlivcom alebo organizáciám a samozrejme, že v tomto ohľade musíme E, e, úzko spolupracovať s ESVČ. E Určite si spomínate na to, že tento rok poprvýkrát vysoká predstaviteľka sa sama zúčastnila na rozprave o naliehavých otázkach ľudských práv, čo si doteraz neslýchané. Vysoká predstaviteľka zostala v štvrtok ráno na rozprave o naliehavých problémoch pokiaľ ide o kandidátov tohto roka, treba povedať, že sú tu kandidáti, ktorí navrhli rôzne politické skupiny. Teraz sa dostaneme ich k zoznamu. Pochádzajú z rôznych regiónov a kontinentov Afriky, východnej Európy, západnej Európy, e, z Perského zálivu, e, z z Južnej Ameriky a zo Spojených štátov. Tá procedúra nominácie e, kandidátov sa tento rok spája s viacerými citlivými otázkami. Otázkou korupcie, e, zneužívania moci, slobody prejavu, otázka tiež boja za demokraciu v jednotlivých e, regiónoch, útlaku, otázka emancipácie žien. A treba povedať, že všetky tieto e, e, boje týchto, týchto osobností a organizácií, všetkých aktivity, všetky veci, za ktoré bojujú, sú veľmi dôležité i pre nás. A naša pozornosť sa práve bude zameriavať na tieto problémy mimo samotných mien týchto bojovníkov za ľudské práva, ktorí sú vybraní, ktorí budú nakoniec laureátmi e, Sacharovej ceny za, e, pre tento rok. Skutočnosť, že si tento rok niekoho vyberieme, neznamená, že všetko je uzavreté, po niekoľko rokov, od roku 2008, máme sieť e, ceny Sacharovovej, ktorú, ktorá je veľmi aktívna sieť, ktorá distribuje e, posolstva k ľudským právam nad rámec e, toho nominovania laureáta, alebo teda kandidáta e, toho či onoho na túto cenu. Jednotlivci organizácie, ktorí sú v tejto sieti, potom sa podielajú na tejto, tomto selekčnom procese, spolupracujú s nami vo veciach ľudských práv, množstvo týchto e, samotných laureátov spolupracuje s nami a to nám umožňuje ukázať naše e, aktivity, ukázať naše hodnoty spojené s otázkou e, ľudských práv. A ja som presvedčený, že laureát tohoto roku, alebo laureáti tohoto roku, budú s nami spolupracovať e, v, týchto, v tejto znešenej veci ľudských práv ešte pred prezentáciou kandidátov si dovolím vám pripomenúť predošlé e, etapy procedúry. Lehota pre prezentáciu kandidátov bol 10. september 2015. Je tu 6 kandidatúr. Každá z tých kandidatúr bola e, označená za priateľnú, pretože sa rešpektovali pravidlá v stanovách sú tu jednot, e, zložky s jednotlivými životopismi tých kandidátov. Títo kandidáti alebo skupiny, teda kolektívni kandidáti, čo je dovolené, sú nasledovní teda. Sú teda títo kandidáti. Prečítam ich v poradí a, a vecednom. Najprv Edna Adan Ismail, ktorú navrhuje skupina pre slobodu a demokraciu. Potom Raif Badawi, ktorú, ktorého navrhuje e, skupina SAD, skupina EKR a skupina Zelených. Ďalej je e, demokratická opozícia vo, e, vo Venezuele, kde ide o politických e, väzňov, a to navrhuje e, e, skupina EPP v parlamente a tiež poslanec Fernando Maura Barandiarán a Dita Charanzová. Potom je tu Boris Nemcov, ktorého navrhuje skupina ALDE. Ďalej Nadia Savčenko, ktorú navrhuje skupina EKR. A potom je tu na záver Edward Snowden, Antoine Deltour a Stephanie Gibault, ktorých navrhla skupina GUE NGL kým udelím slovo kolegom, ktorí odprezentujú svojich kandidátov, vám pripomeniem, že si môžete podeliť rečnícky čas pre každého kandidáta, ale nesmie presiahnuť 10 minút na kandidáta. 6 kandidátov, takže hodinu od teraz, máme len hodinu na prezentáciu, o hodinu musíme ukončiť našu rozpravu. Takže začneme. Začneme prezentovať jednotlivých kandidátov, ich, tak povediať, sponzormi, zase v abecednom poradí. A preto poprosím pána kolegu Jamesa Carvera, Carvera zo skupiny EFDD, aby nám odprezentoval Ednu Adan Ismail. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem každej generácii je len zopár ľudí, ktorí naozaj e, majú veľký vplyv a zmenu na ľudstvo. Pani Ismail určite patrí do tejto skupiny. Naozaj e, si vyhrnula e, rukávy v svojej rodnej krajine v Somálsku e, a e, snažila sa naozaj úspešne meniť svoju krajinu úspešne bojoval za ľudské práva nad hranice stereotypov a kmeňových predsudkov. Vytrvala a to viedlo k zlepšeniu úlohy žien v modernej somálskej spoločnosti. E, predtým e, mala už úspešnú diplomatickú kariéru. Za mnohé roky premenila svoju nemocnicu, v ktorej e, pracovala e, z ruín do inštitúcie, ktorá e, dokázala poskytnúť pozadne mnohým národnostiam z afrického rohu. Vyškolila množstvo afrických lekárskych odborníkov pre ďalšie generácii. Od roku 2002, kedy otvorila tú, túto nemocnicu, napriek tomu že pracovala s najriskantnejšími chorobami. E, v 14 tisíc e, detí sa úspešne narodilo v tejto nemocnici. E, pripravila vynikajúce školiace programy a dosiahla výborné výsledky v školení detí, kde sa snažila odstraňovať miestne praktiky, napríklad ženskú obriezku pomocou osvety došlo k obrovskému e, poklesu prípadov týchto praktík. A čísla teraz ukazujú, že tento trend sa obracia. Zachránila život e, množstvu detí a e, rodičiek. Okrem toho osobného nasadenia boja za rodovú rovnosť boj, sa zasadzovala za obete týrania a za ľudský a dôstojný prístup. E, ja som hrdý i s polovicou približne skupiny EFD za e, tú možnosť môcť ju nominovať za, na tohtoročnú e, Sacharovú cenu za slobodu prejavu. Ďakujem. Ďakujeme vám pekne. Je tu ešte niekto z vašej skupiny, ktorý by rád pohovoril? Nie, takže ďakujeme. Bohužiaľ, rečník hovorí bez mikrofónu. Tlmočníci nemôžu preložiť jeho príspevok. OK, Zeri. Pán Panzeri, nie? Predsa len nie. Takže dúfam, že e, e, v priateľskej a mierumilovnej atmosfére budeme vedieť predložiť túto kandidatúru. Je tu ďalší kandidát, a ním je Raif Badavi. Tohoto kandidáta podporujú kolegovia z viacerých politických skupín. Máme tu tri skupiny, ktoré by mali e, sa vysloviť. Mal hovoriť pán Tenok, ten tu však nie je. E, spohovorí teda pani Fotiga, pokiaľ viem. Ale nie za, e, za, na celú túto dobu, ale prvý bude hovoriť pán, pán Zeri, ktorý asi využije väčšiu časť toho času, keďže skupina EKR bude hovoriť menej v osobe pani Fatige. Ďakujem. Ja budem, my vlastne e, prezentujeme dvoch kandidátov, takže teraz naozaj by mal mať slovo pán Panzeri, pretože Charles Stanok trošku mešká. Veľká časť e, našej politickej skupiny podporuje túto kandidatúru, ale Rada by som, aby to bol práve Charles Tenok, ktorý od, e, odprezentuje túto kandidatúru. Takže najprv bude hovoriť pán Panzeri a to dlhšie. E, Ďakujem pekne. Raz ročne sa snažíme odmeniť e, ľudí, ktorí zasvetia svoj život slobode prejavu a každý rok volíme osobu alebo skupinu osôb s cieľom preukázať našu podporu množstvu ľudí, ktorí sa zasadzujú proti e, porušeniam e, práv, ktoré majú. Cena za rok 2015, Sacharová cena za rok 2015, e, teda my by sme chceli nominovať pána Badavího, ktorý je z regiónu kde majú obrovské ťažkosti ľudia ako on, čiže blogery a spisovatelia. Bloger Badavi je momentálne väznený a jeho zdravie je v ohrození, pretože má si odpikávať trest. A pritom e, je zranený z má e, web stránku Free Saudi Liberals, kde žiada e, ľudské práva, potom bol vlastne kvôli obsahom na tejto stránke e, žalovaný. Takisto ide o článok, ktorý v tento rok 14. E, februára zverejnil. Bol obvinený, že zosmiešňuje náboženskú politiku Sádskej Arábie a preto to bolo vnímané ako, ako urážku, urážku ďalších e, užívateľov roku 2012 v júni ho bol zatknutý, v máji bol e, e obvinený. Údajne teda porušil saudsko-arabské e, zákony, použil na to technológie, e, zosmiešňoval e, náboženstvo, bol odsudený k väzeniu a k bičovaniu mala byť zložená kaucia, ale bol jednoducho vyrieknutý e, rozsudok a túto platformu nemožno používať. Realizovalo sa 50 e, e, úderom, úderov bičom a ďalších 950 na neho čaká. Po tých prvých bičovaniach už bol veľmi ťažko zranený. Parlament mesiace sleduje tento prípad, zúčastnil sa aj viacerých iniciatív a kampaní, by vyzval Sádskú Arabiu aby reagovala a poviem niečo, čo povedala jeho manželka k dnešnej situácii. Jeho manželka povedala, že Raif bol dave, však skôr koho spútali na reťazi, bol zadržaný, spútaný, odvlečený do väzenia len 5 minút trebalo na 50 úderov palicou, no a alebo teda bičom. Bolo to skutočne veľmi dlhé a neviem, ako viac teda po, ponížiť človek za to, že vyjadril svoj názor a Sacharovou cenou pre Afa Bajdyho si uctíme všetkých bojovníkov ľudské práva. Už treba eh, môcť vyjadrovať svoje názory bez eh, obmedzovania. Ďakujem veľmi pekne. No a slovo teraz dostane pani Fotiga, aby mohla niečo dodať eh, pri podpore tohto, tohto kandidáta. Ďakujem pekne, pán predseda, a ja môžem len potvrdiť, že skupina EKR podporuje kandidatúru Raifa Badaviho na Sacharovú cenu. Koordinátor našej skupiny Čaro Stanok je, je sponzorom tejto kandidatúry a ja to môžem podporiť. Ďakujem veľmi pekne. No a slovo dostane pán Tamáš Meserčič e, v mene skupiny zelených. Ďakujem pekne, pán predseda. Skupina zelených EFA je veľmi hrdá, že môže byť prvou politickou skupinou, ktorá nominovala saudského blogera. Rajf Badavi ho v roku 2015 Rajf Badavi je si symbolom celosvetového boja za slobodu prejavu. Jeho práca blogera je niekom boji za ľudské práva v jednej z krajín, ktorá ich najviac potláča, ako si veľmi dobre uvedomujete, brutalita saudského režimu opätovne je, sa objavuje v médiách a tak to má aj byť. A má byť aj Badavi bol odsudený na tisíc rambičom no, močanie Európy a neaktivita v tomto prípade je jasným príkladom toho, aká, aká toxická sa stala naša závislosť na fosilných palivách ak máme ostať verní našim princípom a hodnotám, nemôžeme už byť ticho, keď jednotlivci eh, čelia mučeniu a smrti len za vyjadrenie svojich eh, myšlienok v Saudskej Arábii. Ak európsky prístup k tomuto dôležitému regiónu eh, bude stále podľahať záujmom o fosilné palivá, tak uvidíme, že pokles produkcie spôsobí zmenu našich hodnot. No a ocenie Ralf Rajfa Badáviho by vyslal jasný a veľmi dôležitý signál o Sádskej Arábie a širšieho regiónu. Dúfam, že to prispieje aj k, k globálnym snahám o spravodlivosť pre Rajfa Badáviho. No a tiež by to vyjadrilo dôležitosť hodnot v politike, kde ľudské práva nepodliehajú bezpečnostným alebo hospodárskym záujmom Naša skupina je rada, že nominácia Rajfa Badaviho, že nomináciu podporili ďalšie dve skupiny v rámec tradičných politických rodín. Dúfam, že parlament dokáže oceniť Rajfa Badaviho svojou cenou tento rok. Ďakujem pekne. Takže táto kandidatúra, alebo prezentácia tejto kandidatúry bola ukončená a môžeme prejsť k ďalšej kandidatúre a je to náš kolega Luis de Grandes, ktorý nám predstaví v mene politickej skupiny EPP a demokratickú opozíciu vo Venezuele politických väzňov. No a, a, a my sme sa dohodli už predtým, ja budem predseda, takže Luis dostávaš teraz slovo. Ďakujem za slovom predseda. Ďakujem za to aj preto, že som hovoril s kolegom od liberálov. Diskutovali sme tom a skutočne je pre nás čest predložiť túto kandidatúru za EPP. Na úvod chcem povedať, že všetci kandidáti a tie, o ktorých sa diskutovalo a ktorých boli navrhovaní v rámci EPP, aj tí, ktorí tu sú teraz navrhovaní zo strany rôznych politických skupín, si zaslúžia môj plný rešpekt a plne ich uznávam. A určite majú obrovské zásluhy, ako budú aj ostatní súhlasiť, že môžeme diskutovať a rozhodnúť čistým spôsobom, ktorá je tá najlepšia nominácia. Chcem povedať, že som rád, že je tu dnes pani Mičika Priles Lederma, ktorá je manželkou Antonia Lederma, ktorý bol eh, primátorom Karakasu, ktorý momentálne si odpikáva trest eh, na základe neplnomocného eh, súdu. A taktiež je tu zastupkynia trestného súdu z Venezuely, a budú si môcť vypočuť nie len náš dnešný návrh, ale taktiež uvidia, že to diskusia je skutočne čistá a že sú tu aj ďalšie návrhy od ďalších politických skupín. Na no, chcem povedať, že tie dôvody, e, z ktorých, ktoré nás viedli k tejto nominácii, boli všetkým také univerzálne e, a dôvody a dôvody ideálneho, e, ideálnosti. A všetky tieto nominácie skutočne museli splniť naše pravidlá, naše ciele, ktoré inšpirujú potom túto prestížnú cenu Sacharovovu. Myslím si, že všetky tieto nominácie splňajú príslušné pravidlá a potom teda tie ideálne podmienky. E, čo sa týka univerzálnosti tých pravidiel, tak hovoríme tu o e, tom, akou mizériou prechádza venezuelský národ síce má teda zvolenú vládu, avšak ten režim sa chová veľmi totalitným spôsobom. A toto nehovorím ja, ale zhodujú sa na tom aj bývalí prezidenti latinskoamerických európskych krajín a tvrdia, že súčasný venezuelský režim, ktorý predstavuje alebo reprezentuje pán prezident Maduro, nesplňa očakávateľné demokratické štandardy. Táto nominácia je kolektívna, preto, že nechceme konkrétne vypichnúť nejakú jednu osobu, mohli sa podať Leopoldo López alebo Antonio Lederma alebo pán Sevajos alebo niekto iný, kto sedí vo vezení, ale my sme chceli vyzvihnúť dôležitosť demokratickej opozície vo Venezuele, pretože momentálne oni tam bojujú za demokraciu pre túto krajinu je tam predsedníctvo, alebo demokratické predsedníctvo, ktoré zastupuje túto demokratickú opozíciu. No a Pán e, predseda, ja som navrhoval túto nomináciu v rámci EPP deň predtým, než Leopoldo López bol v, ne, v podstate v nejakom vymyslenom súde odsúdený na 14 rokov vo vezení. Absolútne niečo takéto je bezprecedentné v akékoľvek, iné, e, v akékoľvek demokratickej krajine. A Antonio Lederma je doma, pretože chorý, taktiež jeho e, bol podrobený procesu a vojaci prišli domov, vyťahli ho z domu absolútne bez nejakého podkladu, pretože venezuelská vláda e, zavádza svoje vlastné opatrenia, ktoré potom schvaluje aj e, justícia vo Venezuele. A tá, preto táto nominácia, táto kolektívna nominácia, myslíme si, že, lebo chceli by sme, aby zastupovala všetky strany opozície. Mm, toto nie je nejaká strana, ktorá by bola e, v jednej rodine s našou politickou stranou. Oni tam zastupujú všetkých. 6. decembra bude dôležitý moment, pretože Madurov režim nemal na výber a musel vyhlásiť voľby. Preto by bolo vhodné, aby tento parlament, ktorý vždy obhajoval slobodu a práva obyvateľov akékoľvek krajiny, my by sme mali udeliť túto cenu tejto venezuelskej opozícii. Je tam viac než 68 politických väzňov, a my by sme mohli ich brániť aj Antonia Ledermu, Leopolda Lópeza, eh, Sevaja Lópeza a eh, ďalších, aj tých, čo ich prídu po nich, pretože skutočne vo Venezuele tejto, tomto zmysle obrovská miera rizika. Táto Sacharová cena môže skutočne eh, pomôcť brániť naše demokratické hodnoty a aj obete tohto režimu. A toto sú dôvody, prečo sme predložili túto nomináciu. My sme skromne povedali, že naša nominácia sa vzťahuje k aktuálnej situácii a taktiež sa vzťahuje k konkrétnemu cieľu, pretože stav vo Venezuele sa šlape po ľudských právach a táto cena nie je len nejaká enfatická cena, nie. Môžeme prostredstvom Sacharovej ceny brániť ľudské práva. A prichádzajú teda tie voľby 6. decembra, takže to sú naše dôvody. A už nebudem pokračovať, pretože všetci poznáte okolnosti, všetci ich, o nich viete a toto je potvrdené nie tým, čo hovorím ja, ale hovoria to ľudia po celom svete. No a preto si myslím, že už nie je treba ďalej hovoriť. Chcel by som len teda s úctou požiadať, aby ste zvážili túto nomináciu bez ohľadu na politické strany, alebo si myslím, že os- z osobného pohľadu určite e, toto je dobrá nominácia. Ďakujem, pán predseda. Euh, euh, euh, Ďakujem pekne, ako som povedal, tak aj ja doplním pár slov. No, chcel by som povedať, že EPP už hovorila o viacerých kandidatúrach dokopy ich bolo a 5, dno medzi mm, sú tí, sú na tom zozname, o ktorých dnes hovoríme. Ide o Nadiu Savčenko a Borisa Nemcova. No a rovnako bojník za ľudské práva v Severnej Koreji. No, Jung, no a ktorého navrhla Angelika Niebler, takže táto kandidatúra, alebo títo kandidáti sú z našej politickej e, skupiny. My sme sa dohodli aj na podpore demokratickej opozície vo Venezuele. No a Leopoldo López bol odsúdený na 13 rokov väzenia, pretože odmietol diktatúru. No a my sme na dobrej strane histórie. Vidíme, aká odvážna je opozícia, tá to potlačenie čoraz sa tvrdšie odvaha je veľkou hodnotou pre politiku a ja podporujem samozrejme aj náš návrh pretože to nám dodá nádej, nádej aj pre Venezuelu. Pre tých uväznených. No a chceli ste ešte niečo dodať? chceli ste ešte niečo doplniť? Ďakujem. Ako už ste správne povedali, ja spoločne s pani Ditou Charanzovou som, teda predkladám túto žiadosť, ktorú momentálne, teda sa, teda momentálne sa predkladá do výboru AFED. Už závislé od zásluh ostatných kandidátov, ktorí, ktorých navrhujú ostatní kolegovia, si myslím, že nikdy nebolo potrebnejšie než teraz, aby Sacharová cena bola udelená tejto dôležitej skupine osôb. Pripomeňme si prípady napríklad Antonia Ledezmu, ktorého manželka a dcéra sú tu teraz s nami v miestnosti. Ja ich tu skutočne bratsky zdravím. Pripomeňme si, ako dlho pobudol Leopoldo López vo vezení a ešte tam ostane len preto, že vyjadril svoj demokratický názor v krajine, ktorá sa tvári demokraticky. Pripomeňme si prípad Marie Koriny Machado, ktorá bola zbavená práv, ktoré jej náležia ako legitímnej e, predstaviteľke názoru ľudu. A pripomeňme si ďalších venezuelčanov, ktorí vo svojom živote vzdávajú hold demokracie a slobode. Pre týchto, pre všetkých ľudí si myslím, že skutočne by si zaslúžili cenu Európskeho parlamentu. A taktiež, ako správne povedal kolega Luis de Grandes, my by sme mali všetci brániť ich boj, pretože je to boj, kde stoja na správnej strane histórie. Ďakujem veľmi pekne. Kandidatúra Borisa Nemcova, e, ktorú podporila skupina ALDE. E, tu nám predstaví e, kolega Spajet. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia. Ako všetci veľmi dobre vieme, Sacharová cena je prostriedkom, ako si uctiť jednotlivcov a skupiny, ktorí venovali svoj život ochrane za ľudských práv a bojom, boju za slobodu myslenia. Skupina ALDE navrhuje, aby e, cena, e, Sacharová cena za rok 2015 bola udelená Borisovi Nemcovi. Bohužiaľ, in memoriam, Boris Nemcov bol e, lídrom občianskej spoločnosti, spoločnosti, ktorý bojoval za demokratické prosperujúce Rusko a zaplatil za to svojim životom. Ktorý z Nemcov bol minulý február zavraždený pár týždňov potom, čo sa začala venovať téme, ktorá preukázovala, dokazovala účasť ruskej armády v bohoch na východe Ukrajiny. Život Borisa Nemcova nás presvedčuje o tom, že si zaslúži túto cenu. Angažoval sa za iné Rusko v harmonických vzťahoch so svojimi susedmi, a rešpektujúce ľudské práva a právny štát. No, on chcel poukázať na prípady korupcie a zneužívania politickej moci v Rusku. Na tomto základe e, navrhujeme, aby cena, Sacharová cena za rok 2015 bola pridelená, udelená jemu. A malo by to ísť nadácii Borisa Nemcova, ktorá nedávno e, vznikla, ktorú založila jeho dcéra na podporu ruskej občianskej spoločnosti a podporu snách na ceste k demokratickému Rusku. A myslíme, že je pravý čas naznačiť udelenie Sacharovej ceny a upozorniť na túto osobnosť, ktorá bojovala za iné Rusko a cenu sme mali venovať nadácii, ktorá udržuje odkaz Borisa Nemcova realizovať. No a môžeme vyznať tento signál a podporu e, ruskej, veľmi krehkej občianskej spoločnosti a rovnako našim občanom. No a prostriedky, ktoré súvisia s cenou, by mali byť pridelené nadácii Borisa Nemcova, ktorú zastupuje jeho cena, e, na to, aby bojovala za ruskú občianskú e, spoločnosť a za demokratické Rusko. Už som si vypočul tiež kritiku, že Sakarová cena by nemala byť pridelovaná im memoriam. No a bohužiaľ nemôžem súhlasiť. Nebola chyba Borisa Nemcova, že nemôže byť takým kandidátom ako všetci ostatní. No a aj dúfam, alebo nemali by sme vysielať zlý signál, že na to, aby niekto nedostal Sacharovú cenu, treba ho odstrániť. Takže treba zohľadniť, že niekedy pri udelenie Sacharovej ceny in memoriam tiež vysiela veľmi silný a jasný signál. A je tiež symbolické, že táto cena je pomenovaná po Andrejovi Sacharovovi, ktorý dlhé roky bojoval za demokratické Rusko, a silnejšiu občianskú spoločnosť v Rusku. Bohužiaľ, obávam sa a vidíme tiež, že aj v týchto dňoch veľmi krehká občianská spoločnosť v Rusku potrebuje takúto podporu v podobe Sacharovovej ceny. A rovnako chápeme, že vývoj v Rusku priamo aj nepriamo ovplyvňuje Európsku úniu a preto tiež vidíme, že toto je veľmi dôležité a je to pravý čas podporiť ruskú občianskú spoločnosť. Hm, treba zabrániť nárastu strachu v Rusku, pretože jeden z, jeden, jeden z následkov, priamých následkov zabitia Borisa Nemcova bol náraz strachu ruskej spoločnosti a je v našom záujme, aby súžetná krajina nežila v strachu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by niekto zo skupiny ALDE ešte podporiť túto kandidatúru. Eh, ste to vy, áno? Dobre, ďakujem veľmi pekne. No a teraz prejdeme k ďalšiemu kandidátovi. A slovo dám kolegyni Anne, Anne Fotige v mene EPP, ktorá podporí kandidatúru Nadi Savčenko. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Isté, predložili sme dvoch kandidátov a ja som veľmi rada, že môžem predstaviť kandidatúru jednej výnimočnej ženy, vojačky, pilotky, členky ukrajinských ozbrojených síl, vzdušných síl, ktorá je momentálne vo väzení v Ruskej federácii a čeli ďalšej fáze súdneho procesu, ktorá sa môže skutočne zajtra. Pani Nadia Savčenko sa narodila 11. mája 1981 a už útleho detstva sa chcela stať pilotkou, aj keď začala študovať žurnalistiku na umenie. Avšak pomerne skoro prestala a stala sa dobrovoľničkou ukrajinskej armáde a slúžila odvážne v rámci ukrajinského kontingentu na misii v Iraku spolu s týmom v obrnenom vozidle. No a tom predložila petíciu ukrajinskému ministrovi obrany a požiadala o to, aby sa mohla zapísať na prestížnu leteckú akadémiu, ktorá bola len pre mužov. Ona bola prvou ženou, ktorá absolvovala túto akadémiu, takže ona pripravila podmienky, alebo zmenila podmienky aj pre ostatné ženy ktoré sa rozhodli pre kariéru alebo dráhu armádnych dôstojníkov v ukrajinskom letectve. Ona slúžila v 3. regimente, ešte stále slúži v 3. regimente letectva a naviguje bombardéry SU-24 a bojové vrtulníky MI-24. Ona sa tiež dobrovoľne zúčastnila Jim e, dar po ruskej agresii bola zatknutá minulý rok a bola zradená na ruské územie, bola obvinená z nelegálneho vstupu na ruské územie a z obvinená z nelegálnych aktivít. No a ich jej právnici dokázali, že tieto obvinenia sú len čistá provokácia. Ona sa zachovala veľmi odvážne a počas celého procesu a väznenia vyhlásila hľadovku a násilím ju museli ramiť, no odmietla sa vyjadrovať v ruštine hovorila len v ukrajinskom jazyku, neustále nosí tričko s ukrajinským štátnym znakom. No a ona stelesňuje to, čo sme naznačovali pri zriadovaní Európskeho dňa pripomienky obeti stalinizmu a nacizmu, pretože súdny systém Ruskej federácie je odkazom a dedictvom stalinistického systému. Dovolte mi teraz prejsť do polštiny, pretože by som rada povedala pár veľmi osobných viet. Dnešný deň je na Ukrajine vyhlásený dňom Nadiš Savčenkovej, ale pre nás, ktorí žijeme v strednej a východnej Európe, je 28. september dňom úplne iného, eh, s úplne iným významom. 70, pred 76 rokmi druhý pakt Ribbentrop-Molotov eh, bol podpísaný a mesiac po nemeckej invázii do Polska 17. septembra 1939 po prvom pakte Ribbentrop-Molotov z 28. septembra alebo 28. septembra boli podpísané tajné protokoly, ktoré viedli k, k úzkej spolupráci medzi nemeckým gestapom a ruskou NK, NKVD. Uskutočnilo sa viacero konferencií medzi eh, Nemeckom a Sovjetským zväzom, ktoré viedli útlaku polských intelektuálov a ďalší následok bol v tom, že Litva sa stala súčasťou Sovietskeho zväzu. No a Nadia Savčenko je symbolom všetkých ostatných z ňou, ktoré, ktoré ich e, uväznila, uväznilo Rusko po anexii na Kryme. Hovorím o viac ako 150 osobách. Ale rovnako Nadia Savčenko zosobňuje e, všetky ostatné obete stalinistického útlaku v Sovjetskom zväze Ruská federácia nikdy oficiálne neodsúdila tieto činy. A už mali mnohé obete pán Magnický, pani Politkovská alebo pán Nemcov. Ako to predstavili predchádzajúci rečníci. No a ja by som ráda zvážil vás a vyzvala, aby sme seriózne zvážili tohto kandidáta, túto jedinečnú ukrajinskú ženu. Ďakujeme. Pani Fotiga. Um. Takže vy teda budete hovoriť na podporu tejto nominácie, nikto iný. Dobre, takže v tom prípade prechádzame k ďalšiemu kandidátovi. A to je zase kolektívna nominácia ktorú predkladá GUE NGL, Edward Snowden, Antoine Deltour a Stefany Žibo. Teraz odoznam slovo kolegovi Fabiovi Demasimu, ktorý predstaví týchto troch kandidátov. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za to, že môžem predstaviť za moju politickú skupinu a odôvodniť túto kandidatúru. Je nepochybné, že bohužiaľ je príliš veľa osobností, ktorý, ktoré musia byť vystavené prenasledovaniu a niektoré z dnešných nominácií to dokazujú, napríklad Raif Badavi, taktiež to je e, kauza, ktorá sa nás veľmi dotýka. No a skutočne utrpenie pána Badaviho bohužiaľ sa nesie v zmysle e, vône oleja, ropy a rôznych medzinárodných spojenectiev a sú tu ďalšie osobnosti. A vieme, že v, v, čo sa týka tradície Sacharovej ceny, tak nie je zvykom navrhovať e, kandidátov z Európskej únie. My sme to ale urobili úmyselne. Pán Juncker nedávno vo svojom prejave o stave únie hovoril o tom, že Európska únia nie je v dobrom stave. A inokedy si nemôžeme súhlasiť, ale tento krásny súhlasím. A preto sme sa rozhodli nominovať tieto tri osobnosti, pretože sú dobrým príkladom toho, nakoľko je obmedzené právo na e, slobodný prejav a právo na informovanosť v Európskej únii. Pretože tieto práva boli upreté týmto trom osobnostiam a rád by som k tomto návrhu niečo po, krátko povedal. Edward Snowden, toho nemusím asi obširne predstavovať, pred dvomi rokmi už bol navrhnutý. On upozornil na masový, masové špehovanie osobných údajov zo strany vlád, taktiež teda okrem iného nad dátami európskych občanov doteraz je v Rusku a nedostal nejakú zaručenú medzinárodnú ochranu. A myslím si, že mal byť odmenený za svoju odvahu a taktiež e, výmenu alebo dôsledkom našej politické zbavelosti by sme mali teraz pre ňu niečo urobiť. Ďalej tu máme Luxemburg Leaks. Tým sa zaoberáme aj vo výbore, ktorá som členov. Pán Antoine Deltour, teda bol zapojený do tohto, príkladu, do tohto prípadu. On nesledoval nejaké politické ciele, chcel urobiť to, čo je správne, to, čo je dobre pre európskych občanov. No m, taktiež tam tie boli teda rôzne dohody, ktoré chcel medzi luxemburskou vládou a spoločnosťami, ktoré chcel odhaliť a teraz mu hrozí 5 rokov väzenia. Čo sa týka Štefany Žibo, tá je na tom podobne. Vidla, so, vidla komunikačné oddelenie banky, banky v Francúzsku Ehm, snažila sa odhaliť nekalé praktiky, rozhodla sa, že už to nemôže akceptovať. Skúšala v rámci svojho podniku bežným spôsobom upozorniť na nezrovnalosti a hneď bola na to prepustená. A taktiež bola obťažovaná jej rodina a preto sa jej našťastie potom podarilo pred súdom napadnúť tu, tie okolnosti jej prepustenia. No a ona, my si, že je osoba, ktorá, ktorá upozorňuje na nekalé e, konanie. No a taktiež, čo sa týka rovnosti pred zákonom, tak určite tá nie vždy je splnená, určite nie vždy platí. A EÚ je mnoho slušných občanov, ktorí odvádzajú dane a na druhej strane bohaté nadnárodné spoločnosti to často nerobia. My sme všetci vystavení tomu šetreniu v rámci našich hospodárstiev a Snowden, Deltu a Žibol poukázali na rôzne e, praktiky a niektoré z nich teraz sú obžalovaní z nejakých trestných činov. Ano, a čo sa týka krokov Európskej únie tak tie neboli dostačujúce. Napríklad v Európskom parlamente teraz rokujeme o tzv. Eh, smernici o ochrane obchodného tajomstva. Ale takáto ochrana bola odopretá mm, bežným občanom alebo pánu Deltúrovi. A preto si myslíme, že Zacharová cena bude len o to prestižnejšia, pokiaľ budeme dostatočne politicky odvážni tu hovoriť aj o negatívnych okolnostiach aj u nás v rámci EÚ a preto žiadam o podporu pre túto nomináciu. Ďakujeme za túto prezentáciu. No a teraz máme trochu času na výmenu názorov. Takže každý poslanec, ktorý by sa chcel vyjadriť na podporu jedného z týchto kandidátov, to môže urobiť. Tých kandidátov je dosť, takže prosím, hovorte maximálne minútu. Ako prvá bude hovoriť Anna Gomeš. Áno, skutočne tu máme veľmi relevantné nominácie. Všetky sú dobre opodstatnené a chcela by som zdôrazniť, že predovšetkým máme zodpovednosť pri rozhodovaní, keďže sú tam aj iné okolnosti, okrem teda tých zásluh rôznych kandidátov. No a v tomto zmysle by som chcela podporiť predovšetkým veľmi relevantnú kandidatúru. Ja sa pozerám na Sacharovú cenu na, z pohľadu efektívnosti. Nakoľko táto cena skutočne povzbudí tých, ktorí bojujú za ľudské práva. A všetci, všetky tie nominácie, všetci tí kandidáti bojujú za ľudské práva, ale pre niektorých táto Sacharová cena bude znamenáť väčšiu viditeľnosť a posilu. A takúto silu niektorí už možno majú, niektorí ešte nie. A preto by som chcela podporiť kandidatúru Rajf Badavýho. Myslím si, že pán Badavý vedie veľmi osamelý boj v krajine, ktorá napriek tomu, že práve bola vybraná, aby bola členom Rady pre ľudské práva OSN. Sádzka Arábia skutočne to je krajina, jedna z tých, kde sa najhoršie pošľapajú ľudské práva celosvetovo. Je to krajina, ktorá hrá veľmi odpornú úlohu pri rozosielaní finančnej pomoci do rôznych vojen, napríklad financuje islamský štát, vláda to samozrejme popiera, ale vieme, že niektoré finančné zdroje islamského štátu sú v Saudskej Arábii, či už sú to súkromné inštitúcie, ktoré by mali byť kontrolované a nie sú kontrolované. A taktiež ten vahabistický systém vysvetľuje, prečo nie sú kontrolované. No myslím si, že je veľmi relevantné. Keď Rajban on nie je jediný takýto, vedie boj na život a na smrť. V podstate bojuje za základné ľudské práva. No a preto máme mnoho spôsobov, ako podporovať ľudí, ktorí bojujú napríklad o Venezuela alebo na Ukrajine, ktorí aj medzi nami bojujú napríklad proti korupcii, ako Antoine Deltour, tak tento prípad Rajfa Badavýho je politicky zásadný a skutočne by sme mohli veľa zmeniť, keby sme Sacharovú cenu dali niekomu takémuto, ako je Raj Badavý a ďalším, ktorí bojujú proti tmárstvu. No a toto taktiež znamená bojovať proti niektorým vládam. A ide o to, že sa zúčastňujú obchodov so zbraniami, predstierajú, že v boji proti terorizmu sú spolahlivým e, partnerom, ktorého, partnera, ktorého vidia v Saudskej Arábii. Myslím si, že Raif Badawi by bol mal vynikajúci dopad e, na svoju vec, keby sa parlament rozhodol ho podporiť. Slovo má pán tánok. Len chcem podporiť slova pani e, Gomez, ale tiež e, slova kolegyne Fotiga, že moja skupina oficiálne podporuje pána Badaviho ako jedného z našich dvoch kandidátov Chápte, prosím, účel tejto ceny. Na základe e, samotného Andreja Sachorova e, v sovietskom období ide tu práve o boj proti zneužívaniu ľudských práv. S respektom kolegom si dovolím povedať, že boj proti daňovým únikom, čo treba potierať samozrejme, e, sa dá s týmto porovnať Pán Badawi bol e, zatknutý za to, že mal web stránku, že, o ktorej hovoril, že podporuje liberálne zmýšľanie, čo bolo označené v Saudskej Arabii za zločin. 600 úderov bičom sa potom zvýšilo na tisíc a 10 rokov väznenia, 250 tisíc ako pokuta. Z rajzu zmilovania dostal len 50 úderov, zo zdravotných dôvodov boli jeho tresty prerušené. Je to ale výborný príklad niekoho, ktorý sa postavil voči autoritatívnemu e, e, režimu. Len takéto kroky odvahy dokážu nanovo e, utvárniť politiku Blízkeho východu. Nie je to nejaký výsadkár zvonka, je to niekto v samotnej krajine. Európa by podľa mňa išla dobrým smerom, keby ho no, e, vyhlásila za laureáta. Pozrime sa na nárast ISISu, e, pozrime sa na jednotlivé elementy v krajinách, ako je Saudská Arábia či Katar, ktoré priamo či nepriamo podporujú ten tzv. islamský štát, ale on je dobrým, dobrým vlastne pro, dobrou protiváhou a preto som 100% za jeho kandidatúrou. Milan Mon, nech sa páči. Dnes popoludním e, sme hovorili o veľmi e, silných kandidatúrach e, na Sacharovú cenu. Ja by som rád vyjadril podporu kandidatúry, o ktorej hovoril aj pán Maura a skupina ľudovcov. Hovorím teraz o, o, o krúhlom stole demokratickej jednoty Venezuely a hovorím tiež o politických väzňov Antonio López či ďalší, s ktorými som mal možnosť sa stretnúť. Som veľmi rád, že je tu tiež manželka a dcéra e, jedného z nominovaných. Nechcem opakovať už e, povedané. Všetci si ale určite uvedomujeme, aká silná je táto kandidatúra, lebo hovoríme o množstve politických väzňov, ktorí sú súčasťou tejto kandidatúry. Myslím si, že najznámejší prípad je práve prípad pána Antonia Lópeza práve s Venezuelou a s Čavezovým e, režimom si myslím, že toto je prejav, najvyšší prejav našej účasti preto si myslím, že prípady, ako je prípad pána Lópeza, sú prípady, kde nemôžeme zatvárať oči. Myslím si, že táto kandidatúra nám dáva veľkú príležitosť ovplyvniť parlamentné voľby 6. E, decembra. Sacharová cena by určite zvýšila povedomie a záujem o situáciu vo Venezuele. Myslím si, že táto cena by bola tiež zásadnou a mohla by mať veľký dopad na výsledky týchto parlamentných volieb 6. decembra. Teda tie dôvody a argumenty sú podľa mňa celkom jasné, celkom silné, ale je tiež jasné, že by sme tým mohli ovplyvniť i realitu a budúcnosť tejto krajiny. To je všetko cez pán Henkel. Už 20 rokov som členom Amnesty International a sledujem samozrejme Sacharovú cenu. Som veľmi sklamaný s tohoto ročnými e, kandidátmi. Pán kolega Tenok naznačil, že niektorí z nich sú navrhnutí z ideologických dôvodov, pretože e, ja súhlasím, že daňový únik alebo boj s CIA nie je dôvod e, udeliť Sacharovú cenu. Myslím si, že tentokrát tu máme príliš e, zameranie na obete zneužívania ľudských práv a nie na skutočnosť, že títo kandidáti sami čo si pre ľudské práva urobili. A e, zamerali sme sa veľmi na ideológiu. A takisto to je, sa týka Baraviho Sacharovo, čo si robil po celé roky. A po roky dával jasne najavo, že je zástancom ľudských práv. Mali by sme sa preto vždy snažiť získať kandidátov, ktorí majú dlhodobú e, za sebou množstvo, množstvo takýchto činov a to nevidím už žiadneho kandidáta. Pán Demázi chce očividne reagovať. Chcem čosi vyjasniť, pretože sú, sú tu nepostačujúce informácie nikto z nás, ani ja, ani kolegovia v parlamente, by nemal tú eh, cenu merať eh, silou utrpenia jednotlivcov. Nedá sa porovnať napríklad fyzická, fyzické utrpenie jedného kandidáta s eh, utrpením iného Súhlasím s Anou Gomeš, že je veľmi, bolo by veľmi nevyhnutné dať do súvislosti e, a poukazovať i na súvislosti rôznych krajín, krajín v, Arabs, e, v Perskom zálive a s ISISO. Nejde tu o daňové uniky, ale že jednoducho verejnosť sa má, si má uvedomiť, ako je to, s rovnosťou pred zákonom pri daňových e, únikoch. My tu prijímame osoby, ktoré sú v Luxembursku na lavici, na lavici obžalovaných pri daňových otázkach. Pre mňa je naozaj zaražajúce, že napríklad Snowden, ktorý fakticky žije v exíle, sa nemôže vrátiť do svojej krajiny a možno neuvidí svoju rodinu. USA mu hrozia veľmi tvrdé konsekvencie a že by mu chcel niekto odrieť právo, že je oprávnený prijať takúto cenu. Ďakujeme. Teraz dám slovo kolegovi Pongovi, podpredsedovi výdvoru pre e, rozvoj, pre jeho, aby uzavrel svojimi poznámkami našu rozpravu. Ďakujem, e, Kristián. Naše stretnutie teda ideme uzavrieť. Chcem vám pripomenúť dátumy dôležité pre túto procedúru, tak ako ich už kolega Preda naznačil na začiatku nášho stretnutia. Budúce etapy sú teda tieto. 15. oktobra štvrtok Bruseli za zatvorenými dverami sa bude indikatívne hlasovať o obmedzenom zozname troch e, kandidátov. 29. októbra v Štrasburgu konferencia predsedov vyberí, vyberie z týchto troch osôb e, laureáta. Toho potom pozveme na spoločné zasadnutie AFED DV2, to bude 14. pondelka v Štrasburku. 16. decembra o 12. v Štrasburgu sa odovzdá cena v pléne. Parlamentný sekretariát e, sa má postarať o zabezpečenie maximálnej publicity tejto udalosti. Takže toľko Toľko. E, tým sa končí táto časť naš- našho zasadnutia. Každému zúčastnenému chcem poďakovať za jeho prezentáciu k navrhnutým kandidátom. Ďakujem vám, priatelia. Ďakujem e, Kristianovi. Komisia, a pardon, výbor AFED pokračuje v zasadnutí tu Požiadam teraz tí, ktorí nie sú z eh, AFETu, teda asistenti a eh, poslanci z DV, aby opustili sálu, aby prenechali eh, výboru AFET i priestor na jeho prácu. Ďakujem, veľmi rýchlo sme postupovali, máme teda čas a preto prerušíme naše zasadnutie do 5. hodiny Máme totiž pozvaných na piatu. Ešte má slovo e, kolega? Paec? Ďakujem, chcem sa ospravedlniť. Práve pretože máme čas, chcel som len poďakovať vám všetkým za podporu, pokiaľ ide o e, týka sa to i posledného pléna v Štrasburgu, kde Európsky parlament prijal naliehavé uznesenie o Rusku, predovšetkým pokiaľ išlo o Oleg, Olega Nemcov a ďalších. A chcem vás poinformovať, že v štvrtok Eston Koffer bol v Rusku prepustený a je bezpečne doma v Estonsku. Ďakujem vám. Je to určite vynikajúca správa. Prerušenie prác do 5. hodiny, kedy pokračuje v sedení AFED. Ďakujem.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 Okay. I think we can uh, start up. Začneme teda druhú časť našeho zasadnutia. Vaša excelencia, chcem vás a vašich členov vašej delegácie privotať tu v AFETE. V prvom rade chcem vyjadriť sústrasť za nás, pokiaľ ide o tragické udalosti, ktoré ukončili život 700 viac ako 700 pútnikov v Meke. Modlíme sa za rodiny obeti. Je tu množstvo tém, ktoré možno hovoriť politická a ekonomická situácia v, v Saudskej Arábii po výmene na tróne ten v tom, na začiatku roka. Regionálna problematika, jadrová dohoda s Iránom, nárast Daesh a priority Sádskej Arábie v zahraničnej politike. My by sme si vážili, keby ste povedali vám naš, nám vaše názory. Verím, že je to rozhodujúci čas pre EÚ a Sádskú Arábiu. Konštruktívna diskusia na základe spoločného rešpektu. Máte slovo, máte nás slovo na 10 až 15 minút.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 Okay. Shall I start again? Yes. No, yeah. Okay. znova? Rahman Rahim, alhamdulillah, rabbil alamin. V mene uh, milostivého Boha vám želám uh, dobrý deň. Pán Preda, vážená pani predsednička delegácie pre vzťahy s um, arabským polostrovom, vážení poslanci, je mi naozaj cťou vyjadriť v mojom mene eh, poďakovanie eh, pánu Šulcovi za jeho eh, pozvanie, aby som mohol navštíviť parlament a stretnúť sa s vami Rád by som hovoril o strašnej udalosti, o šlapaniu v Meke. Dúfam, že e, obete nájdu svoj mier. E, Sadsko-Arabské kráľovstvo a Európsky parlament e, majú kontakty a naše kultúrne mm, vzťahy pripisujú veľký význam týmto, týmto, teda pripisujeme týmto kontaktom v záujme našich výmen v zmysle európskej e, svetovej stability. Sme tu dnes s vami, pretože by sme chceli si s vami vymieňať názory k situácii e, v regióne, menovite pokiaľ ide o situáciu v Jemene, v Sýrii, v Iraku a v regióne. Chceli by sme vás informovať o situácii, ktorá prevláda v tomto regióne. Naše kráľovstvo vždy chcelo e, pomáhať e, Jemencom, aby sa uľahčila situácia a teda aby sa urovnali e, politické rozdiely. Táto krajina má veľké problémy od roku 2011. Boli tu rôzne iniciatívy, medzinárodný dialog, ktoré podporili miestne regionálne veľmoci, vojenská podpora, zbranie a vyzývanie k nenávisti rôzne e, kroky v 90. rokoch viedli k vzniku milícií, potom došlo e, v Sana k puču a to naozaj bolo veľkou hrozbou stabilite a mieru regionálnemu a medzinárodnému Saudská Arábia s pomocou koalície golfských e, perských krajín reagovala na porozbu legitimného eh, prezidenta Jemenu, aby sa pokusili eh, riešiť hnutie šítskych rebelov. Toto všetko bolo spojené aj s uznesením e, Rady, Bezpečnostnej rady OSN s cieľom oslobodiť región, ktorý bol zmietaný vojenským e, násilím a ukončiť násilie a, a oslobodiť jednotlivé mesta, aby sa ukončili provokácie sankcie do, presahujúce do susedných kraje. Prijali sa opatrenia, aby sa zabranilo pri dovozu zbraní milíciami a milície, ako aj ďalší bombardovali rezidenčné štvrte a my sme sa, e, v koalícii sa pokusila chrániť prezidentové e, jednotky s cieľom zachovať cieľom zachovať čo najväčší možný mier a naša, naše kráľovstvo napriek rôznym porušeniam zo strany milícií e, dosiahla úspech. Saudská Arábia sa veľmi zaoberá zhoršovaním situácie, humanitárnej situácie v Jemene. Chceli by sme prenechať miesto úsiliu medzinárodného spoločenstva s cieľom evakuovať na, e, tí, ktorí sa dostanú z oblasti cudzincov. Naše kráľovstvo už od začiatku vojenských operácií vojensky pomáhalo Jemenu v čiastke 800 miliónov amerických dolárov. Sme dodávateľmi humanitárnej pomoci takisto. 500 tisíc Jemencom sme povolili e, sa usadiť v našej krajine. A všetci študenti z Jemenu v Saudskej Arábii mali rovnaké zaobchádzanie ako naši vlastní študenti. Na našom území e, je, už, sú už 2 milióny Jemencov. Vytvorili sme tiež e, centrum pre e, pomoc Jemencom. Dotácia bola miliarda e, saudských rialov. Sme e, za posledné tri roky najväčšou naj, e, pomoci pre Jemen 3 miliardy dolárov plus lieky a ropa, potravinová pomoc s cieľom posilniť infraštruktúru tejto krajiny. Dámy a páni, úsilie e, koalície začína prinášať pozitívne výsledky, hoď je tu e, odpor Sana a viaceré mesta e, na juhu sme e, E, dosiahli a zásobovali návrat prezid- legitimného prezidenta a jeho e, vlády, obnovenie prác tejto vlády a návrat premies presídlených do svojich domovov je jedným zo znakov zlepšenia situácie. Dámy a páni, rád by som ešte hovoril o ďalšej otázke, Dne, e, dnes veľká časť e, Sýrčanov je e, presídlená, uteká mimo svoju krajinu. A to nás veľmi zaujíma, a to čisto z humanitárnych dôvodov. V našej krajine sme od počiatku krízy prijali 2,5 milióna obč- sírskych občanov. E, naša krajina e, e, ich, sa, sa ich snažila rešpektovať ich, ich ľudskú dôstojnosť, voľný pohyb. Stovkám tisícom sírčanov sme dali povolenie sídliť v našej krajine v bezplatných zdravotných centrách a rád by som vás informoval, že množstvo študentov a žiakov e, zo Sýrie. 131 tisíc konkrétne sírčanov, žiakov a študentov sú na našich základných e, stredných e, školách a univerzitách v Jordánsku, v, v táboroch a takisto v Libanone, i v susedných krajinách v Turecku. Sme takisto poskytli humanitárnu pomoc, aby sme pomohli e, tým krajinám, ktoré realizujú pomoc. Či už e, finančne, alebo v naturáliách. Takisto sme pomohli 700 miliónov dolárov v tomto ohľade kríza e, sírskych utečencov sa ne, e, e, obmedzila na susedské krajiny, ale aj na e, európske krajiny. Chcem len poblahoželať k úsiliu európskych krajín, že prispeli k, e, k uhosteniu týchto utečencov a to je e, odzrkadlením rešpektu ľudských práv. Kráľovstvo Saudsko-Arabské trvá na skutočnosti, že riešenie mierumilovné a politické je jediným riešením krízy e, v zmysle ženevských dohovorov. Je potrebné e, riešiť problémy sírskeho obyvateľstva. Dôležitá je medzinárodná pomoc v boji proti e, terorizmu. Máme tu naozaj toto sa pretavilo do skutočnosti napriek všetkými predpismi, e, zákonmi proti terorizmu. Je tu Vysoká komisia pre boj proti terorizmu. Neuspokojujeme sa len s bojom interným, ale takisto sme pristúpili k medzinárodnému boju. Sme prvou krajinou na svete, ktorá e, v roku 2005 realizovala konferenciu o boji proti terorizmu, tiež Medzinárodné centrum pre boj proti terorizmu. 110 miliónov amerických dolárov bola naša dotácia. Sme z tých krajín, ktoré bojujú proti e, Daešu a sme z tej koalícii, ktorá chce bojovať proti tomuto zoskupeniu e, islamského štátu Hm, e, nie je to vôbec islám, e, v žiadnom zmysle nezastupujú našu vieru. Odsudzujeme kroky izraelských jednotiek na esplanáde Mešity al-Aqsa a odhadujeme, že je to porušením mieru a vytvorenie dvoch štátov Palestíny a Izraelu životaschopných bok po boku, už tieto kroky Izraelu idú proti takémuto e, cieľu a do, medzinárodným dohovorom. Dámy a páni, chcem vám poďakovať za vašu pozornosť a takisto vám ďakujem za to, že ste e, <clears throat> sme prijali na, e, že ste nás tu prijali, sme vám k dispozícii, môžeme odpovedať na všetky otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Najskôr dám slovo pani Mišáriu Mari, ktorá je predsedničkou delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s arabským poloostrovom. No a potom dám slovo ďalším rečníkom menej politických skupín. Nech sa páči, milá kolegyňa. Áno, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som sa chcela ďakovať mene delegácie a súčasne vyjadriť sústrasť za hroznú nehodu v Meke a tragédiu v Meke, ktorá postihla mnohé rodiny. A rovnako by som rada dodala, že je to veľmi zaujímavé, prijať delegáciu v období tých hlbokých zmien a rôzke zmeny vo vedení krajiny. Nedlho sa uskutočne komunálne voľby. A rovnako to asi bude znamenať zmenu v našich eh, vzťahoch, pretože dnes novú komisiu, ktorá nám umožní lepšie sa spoznať a lepšie spolupracovať. Dôležité je predovšetkým, aby sme viedli pravidelný dialog o úplne konkrétnych témach, pretože je pred nami mnoho spoločných víziev. Najskôr výzva terorizmu. Terorizmus vašu krajinu postihol presne tak ako iné krajiny v Európe a iných častiach sveta spoločne čelíme problému stability alebo destabilizácie Blízkeho východu, čo bude mať dopady na všetkých, no je jasné, že kráľovstvo aj Európa musia zohrávať dôležitú úlohu v spoločenstve národov. A mám pre vás pár otázok. Vy ste nehovorili o jednej krajine konkrétne, a totiž nehovorili ste o Iráne. Mňa by zaujímala vaša pozícia a stanovisko k dohode, ktorá bola prijatá. Po druhé, Jemen. Povedali ste, že Saudská Arábia prijala množstvo utečencov z Jemenu Mohli by ste nás informovať eh, o situácii priamo na mieste? Hovorili ste, že je dôležité, aby sa jemenskí utečenci vrátili späť. Máte istú predstavu o tom, koľko utečencov sa vráti v Jemenu a čo je, je treba, aby táto krajina prekonala svoju humanitárnu a hospodárskú krízu, ktorá tam panuje. Rovnako ste hovorili o Sýrii. Európa, samozrejme už pár, mesia- pár mesiacov je priamo postihnutá a to tiež migračnými tokmi, ale iné krajiny príjmajú utečencov, hlavne Libanon a Jordánsko. Títo majú málo prostriedkov a sú úplne čerpané, dokonca destabilizované máte nejaké reakcie, odporúčania, napríklad čo by sa dalo urobiť ešte do budúcnosti. Budovanie príjímacích eh, systémov, čo by ľuďom umožnilo, aby nemuseli vycestovať ďaleko od domova, pretože želanie mnohých utečencov je stále vrátiť sa naspäť, keď sa situácia stabilizuje. A myslím, že k tomu treba prispieť. Hovorili ste tiež o konflikte medzi Izraelom a Palestínou. Ja som presvedčená o tom, že riešenie tohto konfliktu existuje, Vychádzajúce z rezolúcie 8, ktorú všetci poznáme. Ale je tu jeden veľký problém a totiž nedostatečná dôvera. A možno si to vyžaduje účasť tretich strán, aby sa zaistilo dodržiavanie dohôd. Sádzka Arábia a ďalšie krajiny spolupráce, ďalšie krajiny zálivu spoluprácu. Už no, je ochotný spolupracovať a mnohé ďalšie otázky, ale som si istá, že aj mnohí ďalší kolegovia a kolegyne chcú položiť otázky. A už opred ďakujem za vaše odpovede. Ďakujem pekne. Za EPP dostáva slovo pán Peterle. Vážený pán podpredseda drahí členové delegácie, kolegyne, kolegovia. V mene politickej skupiny EPP eh, by som vás chcel srdečne privítať a pridávam sa k slovám sústrasti. Nož som rád, že ste nás eh, pozdrali slovami o miery. Je to základná hodnota, ktorá nás spája a rovnako dôležité sa nám zdá, eh, aby prebiehali medziparlamentný dialog. A ja som rád, že ste hovorili o faktoch, faktoch a e, skutočnosti, ktoré sú dôležité e, pre situáciu v regióne. My si vážime humanitárnu pomoc pri jemenskej kríze. Želáme si, aby sme našli politické riešenie a v našom uznesení sme prednedávnom e, zdôraznili potrebu jednotného eh, politického eh, prístupu. A ja sa chcem spýtať, eh, čo podujme Saudská, na čo, čo podnikne Saudská Arábia, aby sa odstranili príčiny krízy, čo je nevyhnutné, keď chceme tiež riešiť otázku utečencov. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za skupinu socialistov dostane slovo pani Gomeš. Ďakujem veľmi pekne. Aha, vítam vás. No čo? Poviete, hovoríte ľuďom, ktorí si myslia, že ľudia je súčasťou problémov, ktorým čelíme, namiesto toho, aby bola súčasťou riešenia. Konkrétne, že umožňuje teroristickým skupinám cez financovanie, ktoré samozrejme nie, neplatí vláda, ale súkromné zdroje, ktoré nie sú náležite kontrolované. A som viackrát bol v tomto regióne a viackrát som bol v Iraku, v Jordánsku, v Libanone, v Líbii a veľa sa hovorí o tom, že Saudská Arábia je súčasťou problému kvôli financovaniu najextrémistickejších náboženských eh, názorov a samozrejme eh, kvôli rivalite s Iránom, čo zohráva dôležitú úlohu, svetlením, čo sa deje napríklad v Jemene, Bahrajne a tiež v Sýrii. Dovolte mi povedať, že eh, som bola už v Sádskej Arábii, bola som tom spravodajkyňou Európskeho parlamentu pre Sádskú Arábiu a ja som zda. ja som vybral rešpekt mnohým zaujímavým ľuďom, ktorí sa tam stretla. A ja tie rozpory. Ja, môj rešpekt si zaslúžia ženy zo Sávskej Arábie, ktoré musia bojovať so systémom. Teraz nehovorím o, o vodeckých preukazoch, ale o slovene návodoch pre mužov, ako sa majú správať k ženám, čo je v rozpore s osobnými právami alebo občianskými právami. No a hovorili sme o pánu Rajfovi Badavimu, obyvateľ Sávskej Arábie, ktorý sa nevzdáva v boji za ľudské práva. Viem, že Ali al-Nimra, mladý muž, ktorý čili hrozbám, že príde o hlavu a že bude ukrižovaný. Dúfam, že sa to nestane a že vy sám vyviniete úsilie maximálne, aby ste tomu zabránili, pretože to by bolo samozrejme mimoriadne negatívne pre imič Sádskej Arábie. Takže ja poznám tie protichodné postoje, ktorým čelíte, ale momentálne narastá čoraz viac pochybností o úlohe Sádskej Arábie v regióne a za hranicami regiónu, tak ako to je teraz napríklad v Líbii. Takže čo hovoríte na pripomienky, že Sádska Arábia je súčasťou problému. Ďakujem pekne. A teraz za EKR Charles Stano, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. A vítam pána podpredsedu a tiež vyjadrujeme sústrasť rodinám eh, zosnulých a zranených eh, v našej krajine. Sávská Arábia je pod eh, drobnohľadom viac ako kedykoľvek predtým kvôli bezpečnostnej politike, ako aj kvôli systému interného riadenia a situácii v oblasti ľudských práv medzinárodnými Sádskej Arábie je taký zmiešaný, je kritizovaný za podporu džihadistických extrémistov v Sýrii, že neakceptujete žiadnych utečencov, podpísali ste dohovor o utečencoch, aj keď sírsky sunnickí Arabi sú najväčšou skupinou. No a tí, ktorí sú Egyptu, tak vám e, gratulujú a ďakujú za podporu e, vlády Al-Sisiho a za ukončenie vlády moslimského bratstva. A tiež e, sme vám vďační za podporu líbyskej vlády v Tobruku, namiesto tej nelegitímnej, ktorú podporuje napríklad Katar. Krajiny Blízkeho východu a Severnej Afriky sú teraz sa v nestabilnej situácii po arabskej jari a intervenciách západných síl eh, v Kualíbi No a Musur Hadi, eh, tá situácia v bombardovaní viedla k príliš mnohým umrťam eh, nevinných ľudí. 4 milióna ľudí, Syrii je mŕtvych, vidíme zbližovanie medzi Západom a Ruskom a Iránom, v boji proti Dášu, ISIS, eh, čo je väčšie zlo, a rovnako chcú pritom zabrániť eh, ďalšej vlne utečencov z Turecko a vaša krajina, Sávská Arábia, podľa mňa teraz musia pochopiť, že ešte eh, nepriateľ Asad, že napriek všetkým očakávaniam a že treba prijať prechodnú dohodu s Ruskom, vaša krajina s Tureckom, by mala byť súčasťou prechodných eh, diskusí. No a na záver by som vás tiež rád vyzval, aby ste požiadali vášho kráľa o veľmi prídohov Baravio a Almimru. No a jedna z najväčších príspevkov bola arabská mierová iniciatíva medzi Izraelom a Palestínou a ešte stále je potrebné vyvíjať tlak aby tento balíček bol opäť predmetom diskusí. Takže je to skutočne veľmi zmiešaný e, obrázok naša excelencia, ďakujem veľmi pekne, pán Buchner. Ďakujem veľmi pekne a ja by som chcel poďakovať srdečne za to, že s touto delegáciou ste ochotní e, s nami hovoriť a zaoberať sa dôležitými otázkami. No a e, už, bolo, už sa poukázalo na to, alebo ako vy vidíte novú úlohu Iránu na Blízkom východe, kvôli zmluvám, ktoré boli teraz eh, podpísané a ďalej, ak je to možné, by ma veľmi zaujímalo, ako vyzerajú eh, skutočné čísla o tečencoch eh, z jednotlivých krajín, ktorých ste prijali. To nie je ešte také dôležité pre externú diskusiu ako pre diskusiu u nás doma. Ako viete, Nemecko tiež už prijala aj ochotné prijatia mnoho utečencov. Ďalšia dôležitá otázka. OSN obvinuje alebo, alebo hm, hovorí o porušovaní ľudských práv vo vojne. No a ja chcem povedať, že približne 2000 civilistov hm, prišlo o život a 4000 bolo zranených. A podľa správ OSN hm, približne 86% umrtí tejto vojne sú civilisti, a ktorí prišli o život hlavne e, počas náletov Sádskej Arábie. OSN neustále informuje o tom, že školy, nemocnice, náboženské e, budovy, civilná infraštruktúra e, sa stáva, alebo je ničená pri útokoch a náletoch, rovnako ako utečenský tábor, zásobovanie vodou, elektrické stanice a tak ďalej. Mňa by, ja by som bol rád, keby ste reagovali na tieto obvinenia OSN. Ďalej, dôležitá otázka. Čo robíte a čo ste doteraz urobili na to, aby ste ukončili vojnu a hlavne prečo iniciatíva Ománu nepriniesla žiadne výsledky. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Carver. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Vaša excelencia, srdečne vás vítam. Tiež by som sa chcel, eh, tiež by som chcel, chcel vyjadriť úprimnú sústrasť eh, z po katastrofách, ktoré sa uskutočnili. Eh, členské štáty, ako aj inštitúcie EU e, sa sústredujú na súčasnú e, krízu e, migrantov. Ja uznávam vašu podporu a pomoc utečencov z Jemenu a z Sýrie, ale vaša krajina má jedinečné zariadenie, obrovský tábor klimatizovaných stanov. Mohlo by to byť použité na prijatie E, migrantov. No a ja by som sa chcel spýtať tiež na vás názor. Môžete nám povedať niečo o exit stratégii Sádskej Arabii v Jemenu. Aké postkonfliktné plány máte pre Jemen, hlavne ohľadom e, e, pokusov zneužitia mocenského vákua, ktorú by mohli zničiť, zneužiť extrémisti. No a aký je saudský prístup k možnosti samostatného južného štátu. No a e, tiež ja e, som chcel požiadať a pridať sa ku kolegom, aby e, váš král, ešte prípady Modavího a Alnimru. Ďakujem pekne. Michal Gáler, áno, ďakujem veľmi pekne. Jedna otázka, aby sa uskutočnila medzinárodná konferencia s cieľom nájsť riešenie Eh, občianskej vojny v Sýrii. Zasadli by ste za rokovací stôl s USA, Ruskom, EÚ, Tureckom, Iránom. Eh, bol by to rámec, v ktorom by ste boli ochotné spolupracovať. No a aký rámec podľa vášho názoru by bol vhodný na zmiernenie napätia a podpory dialogu s Iránom. Je to vec, eh, ktorú na západe vnímame s veľkými obavami, a totiž, že sa môže, môže stať z toho konflikt. Čo myslíte, aký by bol vhodný rámec? Hm, boli ste teda aj ISIS. Kde podľa vašich odkiaľ podľa vašich informácií sú peniaze. Môžete vylúčiť, že sú tam prostriedky Sávskej Arábie, či sa týka krajín Tunisko alebo kde som často, tak tí mi hovorili, že peniaze pre radikálnych je imámov a mešity sú zo zdrojov Sávskej Arábie. Myslíte, že takáto reputácia slúži vašim záujmom? ak áno, ak tieto peniaze sú z vašej krajiny, myslíte, že prispieva to k zmierneniu alebo e, k mieru e, v dotknutých krajinách? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostal teraz Žil Parňo, vážený pán predseda, vážený pán podpredseda. Najskôr by som chcel tiež vyjadriť úprimnú sústrasť v súvislosti s tragédiou v Meke. Pred pár dňami Saudská Arábia je jedna z najväčších síl regionálnych na Blízkom východe. To už povedali kolegovia. Táto rovnováha geopolitická zmenila prijatím dohody o nukleárnej energii s Iránom. Takže zohľadom na tieto nové údaje. Už ten, ten, ten proces vyvíja alebo spôsobuje nejaký, nejaký e, strach, ak by by si sa objavili e, správy, že ak by nebol nebola prijatá dohoda s Iránom, tak iné, iné regionálne síly by mohli žiadať. No a ešte raz k Iránu na politickej scéne e, stal sa opäť relevantnou silou, ako nájsť nejaký e, spôsob spolupráce s vašim susedom. A ďalšia otázka. Migračné toky, o ktorých sa hovorí aj v Európe, e, je to následok konfliktu v Iráne, v Sýrii a poukazujeme na krajiny ako Sudán, Južný Sudán, Eritrea. Situácia, to mnohí hovoria, sa nezmení len tak rýchlo. A v Európe znievajú hlasy, že krajiny Perského zálivu nepríjmajú dostatočne veľa utečencov zo Sýria. Neviete to veľa ľudí, ale treba to opakovať, Sávská Arábia nepodpísala ženovský dohovor. Mohli by ste sa menovať eh, tomu, čo robí vaša krajina v súvislosti s utečencami, majú byť prijatí sírskeho konfliktu a ešte k tej migračnej kríze. Ja by som chcel vyzvať v tomto rámci, aby sa zorganizovala Svetová konferencia o utečencoch podľa známych modelov, modelov. Koncom novembra, začiatkom decembra sa uskutoční konferencia v Paríži o klíme. Takže potrebujeme, eh, myslím, eh, rovnakú alebo podobnú odpoveď čo si Sádzka Arábia v takýchto iniciatívach. Ďakujem veľmi pekne. A slovo dostáva teraz pán Van Orden. Ďakujem za slovo. Ja by som sa rád opýtal, či si myslíte, či Daesh je priamou hrozbou pre bezpečnosť v Sádskej Arábii a čo ešte je treba spraviť, aby sme ich porazili. A aký dopad si myslíte, že toto bude mať na konflikt v Sýrii? Taktiež sa vás chcem opýtať, akú radu by ste dali ohľadom toho, ako stabilizovať arabské národy v oblasti Sýrie, tak aby už sme neboli svetkami týchto masívnych prílivov ľudí do Európy. Akú radu by ste dali nám, aby ste nám, aby sme lepšie mohli integrovať tých moslimov, ktorí vo veľkých množstvách emigrovali do európskych krajín, predovšetkým v posledných mesiacoch. Ďakujem. Ďakujeme, Vaša excelencia, máte slovo. They have seen, uh, most... Áno, väčšina z tých otázok môže byť zaradená do kategórie pár alebo niekoľkých mála kategórií. A ja by som rád požiadal kolegu, aby mi pomohol pri odpovedaní na niektoré tieto otázky. Ale na úvod chcem hovoriť o Jemene, pokiaľ môžem. A taktiež by som rád. Nebudem hovoriť teda mená tých ľudí, ktorí položili otázky, ale budeme hovoriť tie otázky. Bude to pre mňa jednoduchšie sa, ku mne, sa pre mňa sa vyjadriť konkrétne k Jemenu. Na všetky otázky dohromady. Predovšetkým, čo sa týka počtu ľudí, ktorí sa vracajú z Jemenu kvôli podpore Saudskej Arábie legitimnej vláde. To by som rád chcel povedať a zdôrazniť, že tá otázka by mala znieť, ktorým sme zabránili, od, koľkým sme zabránili od táborov. To je otázka ktorú by ste si mali položiť. No, Sádzka Arábia alebo naša koalícia, ktorá podporuje legitímnu vládu v Jemene, našim cieľom je zabrániť masívnemu prílevu utečencov. To, čo sa teda už stalo v Sýrii. A nemám presné čísla, ale rozhodne sú nie, nie ich takých 10 miliónov ako v Sýrii, ani 2,5 milióna tých, ktorí sú v Sádskej Arábii. A to nie sú tých 6 alebo 4 milióny z rôznych ďalších arabských krajín. Nuž, rozhodne sme pomohli mnohým ľuďom, ktorí žili tej severnej časti Jemenu, aby sa mohli navrácať domov. Vláda začala kontrolovať tie milície, už sa začínajú sťahovať a, väč, a veľa z tých obydlí, ktoré boli konfiškované hutijskými eh, milíciami, tak to boli oslobodené. No a ozbrojené zložky, ktoré ohrozovali ľudí, v Jemene, tak ako teraz to aj v Sýrii, tak tie boli neutralizované, boli zničené, takže už nebudú vy, ohrozovať ľudí. Chceme vás uistiť, že tie čísla, ktoré tu zazneli ohľadom strát na životoch, že sme boli zodpovední za 2000 životov tak Saudská Arábia sa riadí princíp medzinárodného práva. My sme nevstúpili do tej krajiny a nezau, ne, nešlo nám o to, aby sme zničili jemenskú infraštruktúru. My sme tam prišli preto, aby sme e, aktivovali zložky, ktoré alebo aby sme zničili zložky, ktoré ohrozovali ľudí. A taktiež sa týka platformiem pre vystreľovanie eh, rakiet, tak samozrejme vždy v akomkoľvek ozbrojenom konflikte vždy bude dochádzať k stratám na životoch, ale my sme boli veľmi obozretní a vláda vyhlásila, že zaviedla všetky možné opatrenia, aby sa zaručilo, že toto že tie statné životy budú minimálne v tejto oblasti. No a teraz čo sa týka tej našej podpory Jemenu a čo sme sa tam snažili robiť, aby sme teraz zaručili, čo som sa môžeme odtiaľ stiahnuť, tak tá stratégia pre odchod z Jemenu je diktovaná nariadením 2216 do Rady bezpečnosti OSN. A to sa nehovorí, že, že rebelské milície sa musia vzdať všetkých svojich zbraní a vzdať sa taktiež obliehania okupovania miest, ktoré dobili, tak aby Sádska Arábia nemá žiadny záujem na tom, aby sme ostávali dlho v Jemene. A nechceme rozdelený Jemen. Skutočne sme boli zapojení do celého toho procesu, to sme dali najavo na konferencii v Riade, kde sa zišli, stretli s politickými skupinami z Jemenu. Chceme zjednotený Jemen. A federálne jednotnú vládu. Sotská Arábia bude podporovať Jemenčanov, aby mohli žiť v harmónii so všetkými skupinami a zúčastňovali sa na riadení svojej krajiny. A hneď len čo to nariadenie 2216 e, bude implementované a rešpektované, tak už nemáme už záujem traviť ďalší čas v Jemene? To je pre nás veľmi jasná otázka vo vzťahu k Jemenu. No a teraz by som prišiel k ďalšej otázke, k otázkam týkajúcim sa Sýrie. A tá Sýria, tá otázka hovorí, že Sávská Arábia je súčasťou, súčasťou problému, alebo jednou z príčin problému v Sýrii. A potom to bola ďalšia otázka, ktorá hovorila o tom, že podporujeme rôzne náboženské skupiny v Sýrii, alebo že podporujeme Daesh. Alebo že naťahujeme ten problém Daesh, ktorý pretrváva už ten, táto myšlienka, nebudem tomu hovoriť obvinenie, táto myšlienka je absurdná. Saudská Arábia je jedna z prvých krajín, ktorá trpí terorizmom a je to jedna z prvých krajín, ktorá označila Daesh za teroristickú skupinu v celom regióne. A podpísali sme a zúčastnili sme sa na všetkom úsilí v rámci boja proti Dajšu. Vyslali sme tam vojenské zložky. Sádzka Arábia vyvinula všetko možné úsilie na medzinárodnej úrovni, aby sme tam dosiahali politické riešenie pre Sýriu. A to už od, od prvého dňa, kedy sa rokovalo ženové Bývalý zosnulý král Abdullah sa zaviazal, že bude pomáhať. Taktiež osobne intervenoval, aby boli započaté rokovania s Asadom a bolo treba zaručiť, aby sa zaručilo, že bude počúvať, aby jeho krajina sa nedostala do takýchto problémov. Ako, prečo by Sádzka Arábia mala ísť podporovať teroristickú skupinu, pokiaľ nám spôsobujú problémy? Táto teroristická skupina, alebo, pardon, Sádzka Arábia vytvárala medzinárodné centrá na boj proti tejto organizácii a podporovali sme ich miliardami dolárov. A nie je to len Daesh, ale aj iné milície a teroristické skupiny. Tie sme taktiež zaradili na čierny zoznam, takže Sadská Arábia vydala zákon. Pre akéhokoľvek občana, ktorý by cestoval alebo sa zúčastnil, alebo dokonca sympatizoval s niektorou z týchto teroristických skupín, tak taký občan by bol považovaný za niekoho, kto porušuje zákon a bol by trest stíhaný. Sádzka Arábia taktiež vedela veľmi rázne zákony týkajúce sa filtrácie a preskúmovania tokov peňazí a chceli sme zaručiť, aby žiadne peniaze sa nedostali do rúk žiadnej takéto organizácii. Ja vám poviem jednu jasn- jednoduchú skutočnosť. Ja, keď pošlem peniaze z jedného svojho účtu na druhý účet, tak predtým, čo prepošlem len nejakých tisíc reálov, to asi 300 dolárov na môj vlastný účet, tak dostanem otázku, na čo sú, koho, komu ich posielam, na čo sú určené, napriek tomu, že je to môj účet a musím tam podať referenčné číslo. Takže máme veľmi prísne zákony, ktorí majú zaručiť tieto výsledky. Máme absolútne najkomplikovanejší systém finančného dohľadu v regióne. Toto sú také zjednodušené, rýchle odpovede na vaše otázky. Čo sa týka účasti na boji proti Dajšu a proti ďalším teroristickým skupinám. No až dodnes. Dnes sme taktiež zachytili alebo mali incident v riade organizovaný Dajšom. Naši ľudia trpia a to ľuďom nie nič sveté. Dokonca ani svetine, chrámy. Oni nerobia rozdiel medzi e, sunitami a šítami. Oni zautočili v aj v šítskych mešitách v Sádskej Arabii. Títo teroristi, aký záujem by sme mohli mať na tom, že by sme podporovali týchto chorých ľudí? My sme krajina, ktorá chce žiť v v, ktorá chce žiť v, v miery. Máme obyčajných ľudí, ktorí majú svoje rodiny, chcú vychovať svoje deti. Dobre, máme, sú medzi tam určité rozdiely, sme odlišné kultúry. Máme odlišné, odlišné náboženstvo, ale my milujeme mier. Sme mieromilovný národ. Máme rodiny, ako aj vy. Máme rovnaké sny pre naše rodiny, pre našich občanov, pre čo týka rozvoja našej krajiny. Nás nezaujímajú nejaké konflikty. Zodská Arábia za 80, 85 rokov svojej existencie nikdy nezasahovala do žiadneho konfliktu v regióne alebo sa nezapletla do žiadnej vojny. A my sme vždy zdôrazňovali v rámci našej národnej politiky, že nás nezaujíma zasahovať do interných záležitostí inej krajiny. Čo sa týka riešenia pre Sýriu a či máme záujem sa zúčastniť na medzinárodnom úsilí pri riešení sírskeho problému, samozrejme nás to zaujíma. Zaujíma nás úsilie od akékoľvek organizácie na svete, aby sme sa stretli, aby sme vyriešili túto otázku. Chceme zabrániť krvi preliatiu. Chceme zastaviť masakre na sírských ľuďoch. Chceme zastaviť príliv týchto utečencov. Nás to neteší, že naši bratia a sestry takto dopadajú. No tá platforma pre riešenie tejto otázky už bola vytvorená v Ženeve. No a Teraz už len ostáva, aby medzinárodné spoločenstvo v podstate sprostredkovalo riešenie, aby teraz zaručilo implementáciu Ženevy 1. Je to jednoduché. A ja som dnes rozprával s excelenciou ohľadom rôznych skupín, ktoré možno tam nie sú úplne harmonicky, tam nažívajú, ale pokiaľ budeme medzi nimi sprostredkovávať, tak im môžeme pomôcť dosiahnuť určité riešenie. No ale toto je veľmi zlá situácia. Pokiaľ medzinárodné spoločenstvo umožní Bašerovi a Lasadovi, aby bol súčasťou tohto riešenia. Ako chcete presvedčiť sírských ľudí, že po všetkom tomto zabíjaní on bude súčasťou riešenia? 100 tisíc ľudí umreli vo, kvôli jeho násiliu, ale môžem vás uistiť, že Sádzka Arábia je určite v predej línii tých, čo sa snažia vyriešiť situáciu v Sýrii a čo týka všetkých medzinárodných konfliktov, tak Saudská Arábia vždy bude napomocná na ceste za mierom, kdekoľvek na svete. Ďalej. Čo sa týka Albánio vlády, Ruhanio vlády, tak nič E, konkrétne. Ide tu o Jemenčanov. Pokiaľ sa oni dohodnú na miery, tak čo si má Saudská Arábia robiť? My môžeme umožniť vláde, aby opäť sa schopila a aby mohla znovu dostať do rúk právomoci, ktoré boli zneužívané zo strany milícií. A za bráni tomu, aby sa zbranie dostávali do nesprávnych rúk, pretože to len vedie ďalším masakrom v Sýrii. To je tá úloha, ktorú my chceme, pardon, nie v Sýrii, ale v Jemene. To je naša úloha v Jemene. Tak, teraz som zopovedal na tie dve najpalčivejšie otázky, Sýria a Jemen. No a čo sa týka Eh, aké rady môžeme udeliť ohľadom zostavenia prílivu utečencov a čo môžu arabské krajiny robiť. Tak to odpoveď je jasná. Zastavte tie konflikty. Zastavte ten masaker. Nájdete dôvod, alebo dajte ľuďom dôvod, aby sa vrátili späť domov. O to sa my snažíme v Jemene. Bez toho zvyšok ľudí Sýrie taktiež bude musieť odísť. Nemajú dôvod tam ostávať, pretože momentálne je tam obrovský chaos, nikto nevie, čo, ako a kde. Všade v Sýrii je chaos. Teraz dokonca aj ani vláda nemá dohľad nad viac než 5 územia. Takže ide tu o to, čo robí medzinárodné spoločenstvo, o jeho iniciatívu, pretože bez toho, ako mi povedala jej excelencia, celé, celé spoločenstvo sa musí na tom zúčastniť, celé svetové spoločenstvo sa musí snažiť vyriešiť tieto problémy. Bez dohody v rámci celého spoločenstva, aktívnej úlohy celého spoločenstva sa to nepodarí. No ale koľko môžu, čo ešte viac môžu robiť arabské krajiny? Predovšetkým tí ľudia by mali byť ochotní e, žiť v oblastiach, ktoré sú susedské oblasti e, e, okolo Sýrie, Jordánsko, Libanon a tak ďalej. Ja vám poviem úprimne, tieto regióny už sú plné, tam už nie je miesto. Oni nechcú prísť k nám, pretože to majú k nám ďaleko, ale tí, ktorí prišli, tak my sme ich prijali. My sme nikoho neodmietli. My sme dokonca aj ma nehovorili utečenci, keď niekto prišiel, tak sme ho prijali. Ale problém je ten, že oni majú sny, oni chcú odísť. A preto vám prichádzajú sem. Takže úprimne, jedné riešenie, ktoré vidíme, je vyriešiť ten konflikt ako taký a zaručiť tým, že títo utečenci ťa prestanú odchádzať. Rád by som ešte povedal, Nebo chcel by som požiadať jedného z kolegov, aby sa vyjadril k otázke ohľadom, ktorá hovorí, že Sádzka Arábia je príčinou tej situácie, pretože podporujeme teroristov a taktiež tie otázky týkajúce sa utláčania a rivalstvom medzi Sádskou Arabiou a Iránom a situácia o situácii žien v Sádskej Arábii, predovšetkým čo týka dodržiavania ľudských práv. Takže by som chcela požiadať kolegyňu, pani Hora Hedavši, aby sa vyjadrila k tomu údajnému podporovaniu terorizmu zo strany Sádskej Arábie a taktiež k otázke ľudských práv Sádskej Arábie, ženských práv. Ďakujem, takže som rada, že ste nás pozvali. Ďakujem. Veľmi zaujímavá diskusia, ktorá tu prebieha. Ja v podstate len zopakujem, čo tu zaznelo. Sávská Arabia skutočne odsudzuje terorizmus vo všetkých podobách. Absolutne terorizmus nemôžeme ospravedlňovať. A terorizmus nie je súčasťou žiadneho politického systému ani žiadneho náboženstva. A taktiež náš minister pre islamské záležitosti povedal, že moslimskí vedci a intelektuáli by mali prispievať k osvieteniu ľudí, predovšetkým mladých ľudí a ochraňovať ich pred extremistickými myšlienkami individuálnych myšlienkových smerov, ktoré sa odchýlujú od pravých, pravej islamskej ideológie. Islam je náboženstvo mieru, to už ste určite počuli veľakrát, ja to opakujem zas. Islám v jeho naozajstnej forme je mierumlovné náboženstvo. Je to náboženstvo dneška, zajtrajška aj včerajška, je flexibilné a časom sa mení. Samozrejme, niektorí ho môžu zneužívať a vykladať si Korán a suna svojím vlastným spôsobom. A taktiež tým prekrúcať islamskú ideológiu hodnoty. A hrozba spočíva v tom, že niektorí sa to snažia už rozprávať deťom na škole. Ale to nie sú masy a nie vláda, ale sú to jednotlivci. Ale všade, ak, všade na svete, tak hlas menšiny je vždy ten najhlasnejší. Vláda si je vedomá toto prekrúcania náboženstva a extremistických ideológií, preto sa snažíme vyfiltrovať tieto osoby a zaručiť, že nebudú mať e, prístup k rozvíjajúcim sa e, e, k vyrastajúcim občanom. Musíme taktiež zdôrazňovať umiernenosť náboženstva a eliminovať prvok nenávisti, ktorý potom vedie k terorizmu. A toto bol jedným z účelov um, akademického štipendijného programu kráľa Abduláha. Nede len o to, aby niekto vyšudoval a dostal diplom, ale aby v podstate bol aj otvorený novým nápadom. Taktiež máme rehabilitačné centrum, ktoré bolo vytvorené, aby sme podstate rehabilitovali tých, ktorých mysle boli otrávené. Taktiež máme príslušné e, videá, ktoré sú pravidelne premietané na, v arabskej televízii alebo v sádskej arabskej televízii. A teraz, čo sa týka Iránu, by ste sa ešte nevyjadrili. Tiež odpoveď na iránsku dohodu a čo si myslíme o dohode s Iránom a úlohe Iránu a naše úvahy k tejto dohode. Poprosím tiež kolegu. Push, push, push, شكرا لكم وشكرا لكم على استضافتنا في هذا الم... Ďakujem, že ste nás pozvali do tejto inštitúcie stenej. Položili ste mi otázku k Iránu. Historicky pôvodne neboli tieto vzťahy zlé, pretože sa Irán zaujímal o vývoj svojej krajiny a svojich ľudí. Ale úloha Eh, rastúceho Iránu na úkor krajín arabských, menovite bezpečnosti vnútornej Sádskej Arabie. Irán v Jemene, Sýrii a Iraku sa eh, aktivizuje. Viete, že Sádska Arabia je z veľkej časti založená na, na tom, aby sa zachoval Jemen stabilný a dôležitý. Dohoda 5 plus 1, pokiaľ ide o Irán, my sme ju vítali, ale je treba, aby sa Irán viac zaujímal o rozvoj svojej krajiny a aby sa nezasahoval do o, krajín susedných, aby tu neboli zámienky, cieľom destabilizovať región. A to je práve úloha v našom zmysle Iránu. Všetky problémy e, regiónu súvisia s Iránom, či ide Bahrajn, Irak a Sýriu a momentálne teraz aj o Jemen. Ak sa Irán e, nebude zmiešavať do vnútorných e, záležitostí tejto krajiny, tak v regióne bude mier. To je pre nás, pre nás e, to, o čo sa usilujeme. Vrátim sa teraz k e, obvineniu, podľa ktorej my financujeme terorizmus a kde prostriedky pochádzajú údajne zo Saudskej Arábie. Nie sú žiadne medzinárodné dôkazy, dokumenty, ktoré by dokazovali tieto obvinenia. My, pokiaľ ide o finančné transakcie, máme veľmi striktné reglementácie. Nič nemôže, pokiaľ ide o peniaze, opustiť teritorium kráľovstva bez toho, že by došlo k silnej kontrole My nie sme nejak, na nejakom zozname krajín, ktoré by financovali, teda americký zoznam, ktorý hovorí o zoz, tých, ktorí financujú terorizmus. Niektoré e, zahraničné inštancie sa snažili, ale nikdy nedokázali e, dvo, e, konkrétne dôkazy. Saudská Arábia presne naopak bojuje proti terorizmu a veľmi tvrdo trestá všetky možné pokusy financovať terorizmus. Na záver by som chcel by som chcel zdôrazniť, že ministra zahraničných väčší vašej krajiny výrazne pozývame, aby prehovoril čo najskôr, kedy bude môcť e, v našom výbore. Ďakujeme vám veľmi pekne. Ďakujem dámy a páni. Ďalší bod našho programu je debriefing o delegácii ad hoc do Srbska a Kosova 23. a 5. septembra. I see um, la délégation euh, de la Commission Affaires étrangères. Delegácia AFETu v Srbsku a v Kosove minulý týždeň. Táto misia prebehla s kolegami z podkomisie pre ľudské práva. Ak dovolíte, Hovoril som o tejto návšteve v Belgrade a v Prištine. Veľmi zaujímavý moment, v ktorom prebehla táto návšteva. Pristahovalecká kríza. Vlastne otázka migrácie bola tou otázkou, tým bodom najdiskutovanejším v Srbsku našimi partnermi, či už z občianskej spoločnosti alebo predstaviteľia médií, či politické osobnosti, predseda parlamentu, premiér, naši kolegovia poslanci či ombudsman. V Belgrade sme navštívili tiež infocentrum, ktoré založila časť eh, dobrovoľníkov, e, teda s pomocou dobrovoľníkov miestnej samozprávy. Navštívili sme tú časť hlavného mesta, kde sú utečenci, ktorí sa tu zdržujú, čakajú riešenie, pretože takmer 99%, ktorí sú v Srbsku, chcú prejsť krajinou. Asi 600 žiadostí o azyl v Srbsku počas toho obdobia. Konštatovali sme, kolegovia, hlavne EPP, za EPP sme skonštatovali, že že medzi utečencami. Väčšina pochádzala skôr z Iraku, z Afganistanu a nie zo Sýrie. Tá, to je tá, tá, tá tendencia, ktorá momentálne v krajine dominuje. Pokiaľ ide o naše kontakty e, s orgánmi srbskými, treba ich poblahoželať k zvládaniu toho prílivu Naše rokovania s premiérom boli veľmi napäté, pretože bolo to pár hodín po tom náraste napätia medzi Srbskom a e, Chorvátskom na hranici len kamióny, ale aj osoby. V nezvyčajnej atmosfére Myslím si, že diskusie nielen diplomatické, ale medzi politikmi nám ukázali, dali nám možnosť so, všetkými e, partnermi komunikovať. to bolo tou najdiskutovanejšou témou. Všetci účastníci len potvrdili ich očakávania, pokiaľ je otvorenie rokovacích kapitol a pokiaľ ide o pokrok v dialogu s Prištinou. Vzhľadom na naše stretnutie s predstaviteľmi médií a vzhľadom na význam e, sektoru súdnictva, pretože sme hovorili s ombudsmanom, vzhľadom teda na tieto skutočnosti je tu presvedčené, že otvorenie kapitol 23 a 24 by mohol, mohlo nakopnúť reformy a treba dodať, že počas stretnutia s ombudsmanom sme len zdôraznili našu podporu všetkých politických skupín pre kroky tohoto ombudsmana, ktorý bol pod tlakom práve premiéra. Dialóg prebieha, ale eh, ten sa už skľudnil dialog, ktorý bol pôvodne veľmi agresívny. Potom sme navštívili e, Prištinu. Mm. Pozerali sme si jeden z výsledkov dialogov medzi Belehradom a Prištinou. Integrovaný manažment e, správania hraníc, prechod, prechod týmito hranicami za pomoci k e, Eulexu kosovskej politiky, policie, takže mali sme možnosť hovoriť o podrobnostiach e, prechodu poplatkami, ktoré sú zjednotené a ktoré prispievajú určitým spôsobom k rozpočtu miestnych samozpráv. Prištinskí partneri boli, mali veľký záujem o dohody a hlavne pokiaľ je otázku, asi najdebatovanejšiu, pokiaľ ide o asociáciu alebo teda spoločenstvo srbskej spoločenstva za veľkého I sa Mustafa bol v parlamente, aby to prezentoval minulý týždeň v parlamente. Prvý premiér, ktorý čosi takéto prezentuje, e, získal si veľkú nervozitu a dokonca vajíčka po ňom hádzali Všetky strany sa vyjadrili zo širokého spektra k tomuto interpretácie k eh, asociačnej dohode tých, týchto so srbskou komunitou. Ak v Belhrade táto otázka bola otvorení rokovacích kapitol pred koncom roka, v Kosove je to otázka liberalizácia vízového režimu. To všetci zdôrazňujú. 8 kritérií e, z 95 treba ešte vyplniť, aby táto kapitola naozaj bola uzavretá. To sa zdôraznilo, e, teda to zdôraznili naši partneri. Myslím si, že táto návšteva sa uskutočnila vo veľmi vhodnom momente. A dobre sme spolupracovali kolegami. A treba povedať, že pre väčšinou členov sme my boli tiež e, zastúpení i za podvýbor pre ľudské práva. Teraz dám slovo pánu Piculovi, ktorý sa zúčastnil takisto tejto delegácie. A potom Radoš. Ďakujem. Máte pravdu. Návšteva do Belehrade a v Prištine bola úzko spätá s krízou utečencov. Musíme však zúrazniť, že sme navštívili dve krajiny. To bol náš prvotný cieľ a tieto dve krajiny sú v rôznych štádiách integrácie do EÚ. Alebo obe intenzívne komunikujú s Úniou Avšak z perspektívy EÚ dialog medzi oboma krajinami je rovnako dôležitý. Práve preto sme poblahoželali e, k dohode z 25. augusta, ktorá je dôležitým príkladom pokroku v dialógu. Srbsko by prvé, prvú negociačnú kapitolu malo e, čoskoro otvoriť. Na to sa všetci tešíme bude to totiž e, začiatkom obdobia, kedy budeme veľmi úzko sledovať, čo sa v Srbsku deje a vytvorenie špeciálneho tribunálu pre vojnové zločiny v, Ko- v Kosove bolo dôležitým míľnikom. Takisto dohoda a nedávne podpísanie dohody o hraniciach s Čiernou horou. Podpora členstva v EÚ je v oboch krajinách veľmi intenzívna. Obe krajiny však musia intenzívniť ich úsilie v boji s korupciou, najmä na vysokej úrovni. Mnohé európske kritéria, pokiaľ ide o vlastnícke štruktúry, e, nie sú splnené. A je veľmi dôležité monitorovať tvorbu plne fungujúcich demokratických inštitúcií. O tom sme hovorili s pánom Jankovičom, ombudsmanom. Dozor nad e, e, tajnými službami takisto. V neposlednej miere potom, na rozdiel od Srbska, kde sa oslabila opozícia, opozícia v Kosove hovorí o svojej nespokojnosti s terajšou vládou. Obe veci sú znakmi demokratickej spoločnosti. V Srbsku a v Kosove slabo, slabosť opozície však je e, varovaním pred budúcou možnou politickou krízou. Všetkým, ktorí nám pomohli pri našej misii, chcem poďakovať. Ďakujem. Ďakujeme, pán Radoš. Ďakujem. Táto návšteva prebehla za okolností, ktoré sa spájali s veľkým prílivom utečencov. Dohoda z 25. augusta, normalizačná dohoda Dohoda o hraniciach s Montenegrom najdôležitejšími témami však neboli. Tie však neboli diskutované. Pokiaľ ide o predstaviteľov médií, mimo vládiek a ombudsmana, no už tak sa nám podarilo hovoriť o dôležitých témach, ako je, sú reformy, demokratické procesy v spoločnosti, avšak toto za určité okolnosti nebolo možné s vládou, pretože dominantnou témou dobrý pokrok Srbska v prípade otečencov, pokiaľ ide o kľúčové otázky, ako je slobodu médií, nedosiahol sa úspech od posledného uznesenia. Privatizácia médií vyzerá tak, že vláda zostala väčšinovým e, prevádzkovateľom v lokálnych médiách najmä. Mnohé prostriedky majú však podozrenie pôvodu z nejasných zdrojov. Obe krajiny e, si zaslúžia pochvalu za úsilie. Dohoda z 25. augusta je však skôr deklaratívnej povahy. Niektoré aspekty sú zámerne jednoznačné. Takže nemyslím, že Mhm, kvôli tomu, že Srbsko dostalo dobre vyjadrenia, že to bolo dobrým nápadom a že sa im darí. vyriešiť niektoré otázky a bez skutočných zmien v spoločnosti, ak všetko ostane len na úrovni deklaratívnej, tak e, proces európskej integrácie a integrácie Európe nebude dosta- dosahovať dostatočnú kvalitu z dlhodobého hľadiska. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel poďakovať e, členom sekretariatov výborov AFED a DROA, e, ktorí nám pomohli na delegácii Belehradu a rovnako ďakujem kolegom z Prištiny. Má ešte má niekto, niekto nejaké pripomienky k bodu rôzne? Ak nie, tak ďalšie zasadnutie sa uskutoční 12. oktobra v Bruseli. Ďakujem veľmi pekne a dovidenia.